vysadám poslanca. Po druhé, dostal som... Je tam nejaký elektronický ruch. Pán Viktor Ušpačič predložil požiadavku, aby sa obhájila jeho parlamentná imunita, pretože vo Vilniuse regionálny súd eh, ho požiadal o jeho vydanie a podľa 6.3 bude táto žiadosť posunutá ďalej. Ďalšia vec, Všetky tieto oficiálne oznámenia budú publikované v oficiálnej zápisnici a budú považované za schválené. Ďalšie veci sa posunú výboru pre zahraničné otázky a ďalšiemu výboru ide mm, tu záležitosť Sofokle a Sofokleos. Ďalšie tretie oznámenie sa týka pána Bensona a je tu technická poznámka k tomuto oznámeniu. Ďakujem za slovo. Pred 11